začiatok konca nie. CSR je dnes už zakotvené v Európskej únii a inštitúciách, takže to je vlastne iba koniec začiatočnej fáze. Ďakujem pekne, vážené dámy. Deb- rozprava bola ukončená. Hlasovať budeme zajtra o pol dvanástej, zajtra 11.30. A môžeme rovno pokračovať ďalšou správou. Pana spravodajcu Ouského síce hladina hluku motorových vozidiel. Pán Miroslav Ouský, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Tato správa... Ďakujem pekne, pán predseda. Táto správa si kladie za cieľ zvýšiť ochranu zdravia občanov pred škodlivými účinkami z hluku motorových vozidiel. Negatívne účinky chronického pôsobenia hluku sú vedecky dokázané a preto ochrana zdravia v tejto oblasti je potrebná. Návrh komisie sa zameral najmä na hluk, ktorý vytvárajú e, motory osobných a nákladných automobilov, čo je trošku škoda. Moja predstava bola vždy trošku komplexnejšia a som presvedčený o tom, že v budúcnosti by táto legislatíva mala tiež mapovať e, vplyv povrchu, kvalitu pneumatik, aerodynamického hluku a riadenia dopravy. Počas práce na tejto legislatíve sa objavili tri kritické body. Povinnosť tzv. labelingu, povinné uvádzanie od hlučnosti výrobcom, tzv. EVAS systém, ktorý bude generovať zvuk u takmer bezhlučných elektrických a hybridných vozidiel a zvýši bezpečnosť chodcov. Tzv. Annex 3, príloha 3, tabulka vlastných hodnot pre jednotlivé kategórie motorových vozidiel. Zatiaľ, čo pri prvých dvoch problémových bodoch e, sa podarilo nájsť shodu naprieč politickými stranami vo výboru Envy, anex 3, tá príloha 3 rozdelila náš výbor v konečnom hlasovaní, potom tesne zvyťazil návrh tieňovej spravodajkyne Sandy Jurid Merkis. Vážení kolegovia, nie som rád, že okrem týchto faktov musím na tomto mieste tiež spomenúť negatívnu, spomenúť negatívnu kampaň, ktorá je spojená s prejednávaním tejto správy vo výbore a týka sa ma osobne veľmi vážne. Bola účelovo spušte, e, spôsobená holandskou, jednou holandskou organizáciou a žiaľ podporovaná niektorými kolegami. Celá táto kauza sa snažila vytvoriť dojem, že som nastrčeným agentom automobilového priemyslu, ktorý pracuje ako jeho žoldnier. Spolu autory tejto diskreditačnej kampane dokonca neváhli ísť tak ďaleko a vytvoriť falošné webové stránky, ktoré mali preukázať moje finančné prepojenie z jednou z automobiliek. Napriek tomu, že kompromis, ktorý e, som navrhol, presvedčivo vyvrátil tento argument, mediálna bublina už bola e, vypustená do sveta a spôsobila zdržanie prerokovania tejto správy na výbore. O niekoľko týždňov chcem poďakovať pánu Matiasovi Grotému, e, predsedovi výborovu, ktorý vydal vyhlásenie, kde jasne vylúčil moju zaujatosť. Na záver mi dovolte povedať, že obsah e, prílohy 3, ktorú som spomenul, je skutočným kompromisom, ktorý výrazne znižuje hluk motorových vozidiel a zároveň umožní automobilovému priemyslu zvládnutie tohto, tejto technicky náročnej úlohy. Musíme si uvedomiť, že v tejto správe nehlasujeme len o dopadoch hluku na ľudské zdravie, ale i tiež o dopadoch našich rozhodnutí od, na takmer 15 miliónov pracovných miest, miest v Európe, ktorých sa automobilový priemysel dotýka priamo či nepriamo. Pokiaľ chceme predložiť do rady návrh, ktorý bude životaschopný, prosím, hlasujme za pozmeňovací návrh číslo 61. Ďakujem za pozornosť. Pán spravodajca, ďakujem za úvod do tejto diskusie a teraz dostane slovo pán komisár. Tajany. Ďakujem, pán predsedajúci. Vážení členovia Európske, poslanci Európskeho parlamentu, chcem poďakovať e, pánu spravodajcovi i tieňovému spravodajcovi výboru Envy za ich správu. E, výzva pri tejto správe, alebo náročná úloha je nájsť rovnováhu v, pri troch líniách. Environmentálna ochrana, náklady pre priemysel a potom medzinárodná konkurencie schopnosť. Uvedomujem si, že tieto rôzne obavy e, spôsobili pomerne náročné diskusie na výboroch parlamentu. Pokiaľ ide o hlavné črty tohto textu, dovolte mi e, zdôrazniť niekoľko bodov. Existujú tri hlavné ciele tohto textu. Poprvé, zabezpečiť e, funkčný vnútorný trh, po druhé, vysoká miera environmentálnej ochrany pre našich občanov a po tretie, konkurencieschopnosť e, ekonomických subjektov. Nemôžeme ignorovať žiadne z týchto navzájom prepojených otázok, najmä počas ekonomicky ťažkého obdobia v Európskej únie, ale zároveň musíme mať na pamäti kontext. Viac ako 20 obyvateľov EÚ je vystavených mi hladine hluku, ktorá je neakceptovateľná zo strany vedcov. Správa VHO uvádza, že nadmerné vystavenie hluku prispieva ku kardiovaskulárnym e, chorobám a zvýšenej miere stresu. Je dôležité pristupovať e, integrovaným spôsobom pri stanovovaní dopravných štandardov, kontrol a ďalších krokov a zaviesť technické štandardy pre vozidlá. A preto máme európske pravidlá týkajúce sa vozidiel, ktoré sú už od roku 1970. Úroveň hluku bola upravená v roku naposledy v roku 1995. Vidíme, že napriek zníženiu limitných hodnôt e, zatiaľ nedošlo k redukcii tak, ako sa očakávalo. Komisia navrhla prijatie nového opatrenia, ktoré je reprezentatívnejšie. Je to medzinárodne uznávané opatrenie e, zo strany e, skupiny OSN, kde boli z, za, i experti z komisie. Tá, toto opatrenie bolo e, počas troch rokov e, preverované pri testoch vozidiel a cieľom je znížiť hladinu hluku v dvoch fázach. Prvá fáza e, prijatie miery a tá druhá fáza bude záväzná, ktorá si vyžiada, e, ktorá bude trvať 5 až 7 rokov po zavedení tohto aktu. Návrh je, aby miera hladina z e, hluku o 4 decibeli sa znižila a o 3 pri nákladných. E, v súčasnosti vidíme o zniženie 20, o 25 ľudí, ktorí sú vážne ohrozovaní hlukom vozidiel. Pokiaľ ide o hodnotenie dopadov, výhoda pre spoločnosť je o 20 nad nákladami priemyslu. Ja chcem veľmi pekne poďakovať e, výboru Envy a dúfam, že e, môžeme rátať s podporou parlamentu k tomuto návrhu. Ďakujem veľmi pekne. Na jednu minútu slovo má pani Ferhajen. Vážený pán predseda, dnes takto neskôr hovorím v mene kolegyne Ani Weiskáber, spravodajkyni k tejto téme vo výbore pre ochranu spotrebiteľov. Hladina hluku je veľmi dôležitou témou e, z hľadiska ochrany spotrebiteľa, ale ide zároveň i o bezpečnosť elektrovozidiel a pre jasné pravidlá pre ľudí, ktorí nakupujú vozidla Eh, bezhlukové elektrické vozidlá môžu spôsobiť i ohrozenia niektorých ľudí chodcov. Preto potrebujeme systém, tzv. systém AVAS. Eh, úprava, ktorá, eh, ktorú navrhujeme, jasne hovorí o tom, akým spôsobom tento systém varovania má vyzerať. Je dôležité, aby bolo možné poukázať na poukázať na blízkosť tohto vozidla. Cieľom je, aby tento zvuk bol identifikovateľný ako varovný signál. Dôležité je, aby spotrebitelia dostali transparentné informácie a preto sme veľmi radi, že e, náš návrh e, označenia tohto produktu e, bol prijatý. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem a teraz e, dostane slovo pán Pargneux. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, vážení kolegovia. Ako už spomenul autor tohoto, tohoto stanoviska, eh, ja v mene nášho výboru vítam návrh komisie znižovať hladinu hluku eh, motorových vozidiel Toto sú e, čísla, ktoré jednoznačne sa opierajú aj o e, dáta VHO. 2% srdcových príhod sú spôsobené e, vysokou mierou cestného hluku nad 60 decibelov. vedie to k výraznému nárastu kardiovaskulárnych chorôb, nespavosti a ďalších chorôb. Je naozaj veľmi dôležité, aby sme znižovali hladiny hluku v Európe. Ehm, už od roku 1966 ehm, máme pravidlá, ktoré upravujú túto vec a je nevyhnutný čas ich aktualizovať. Je dôležité, aby sme prijali ehm, veľmi veľmi záväzné, aktualizované a čerstvé normy, ktoré budú znižovať hladiny hluku a aby sme zároveň aj uviedli reálne a realizovateľné očakávania do praxe. Práve v tomto smere je pozícia nášho výboru TRAN taká, že navrhujeme ešte dlhšie miery presahov a e, období na postupné zavádzanie týchto nových noriem, e, ktoré by sme mali výjsť o zníženie o 4 decibely za 4 roky a za, o ďalšie 2 decibely počas ďalšieho obdobia následne. Takže to je kompromisný návrh, ktorý sme schválili vďaka podpore aj e, skupiny EPP, ktorý sme schválili teda veľkou väčšinou na pôde výboru TRAN. Myslím si, že tento kompromisný návrh aj potom bol e, osvojený e, našim kolegom Judipakisom teda kolegyňou Pekis, ona spolu, spolu aj so skupin, skupinou GUE e, a ALDE ho podporili tiež. V období krízy, ktorá zasahuje aj európsky e, priemysel automobilového charakteru, je naozaj veľmi dôležité, aby sme dali našim výrobcom aut dostatok času, aby sa dokázali prispôsobiť na nové štandardy. Európsky automobilový priemysel sa na toto pozerá priaznivo. Pozitívne vnímajú technologický vývoj, ktorý dokáže znižovať hladiny hluku Eh, vydávané motorovými vozidlami. A musíme teda nájsť akýsi praktický prístup, ktorý by nemal nejakým spôsobom poškodiť rovnováhu a krehkú hospodárskú situáciu v tomto období krízy. Takže myslím si, že toto je naozaj veľmi dobrý pozmeňujúci návrh v duchu kompromisu, ktorý je flexibilnejší než tie limity, ktoré boli obsiahnuté v pôvodnom návrhu komisie. Tento návrh nariadenia by mal pomôcť priemyslu, aby dokázal zaviesť také opatrenia, ktoré im pomôžu dlhodobo sa prispôsobiť týmto limitom a zároveň takýmto spôsobom nájdeme celoeurópsky udržateľný prístup, ktorý bude zároveň aj v súlade s vývojom v oblasti aut, ktoré majú veľmi nízku spotrebu. Takže, vážený pán komisár, kolegovia, toľko v mene výboru TRAN. Ďakujem pekne. Na dve minúty má slovo pán Tatarela. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, tento normatívny balíček e, musíme k nemu pristupovať bez akýkoľvek pochybnosti. Všetci súhlasíme, aké ciele má a treba ich presadiť. Rozdiel je v tom, akým spôsobom a v akom čase ich chceme presadiť a aké technológie k tomu chceme využiť. E, Medzinárodná organizácia zdravia nám pripomína, že je nevyhnutné konať aj v tejto téme, pretože hluk, najmä vo veľkých mestách, vedie k ohrozeniu a znižovaniu kvality zdravia občanov. Práve preto e, treba si uvedomiť, že v záujme ochrany zdravia občanov, aby sme zlepšili kvalitu života v mestách a zároveň aby sme znížili hladinu decibelov, ktoré spôsobujú vyššiu mieru stresu a rôznych ochorení. V každom prípade na druhej strane nemali by sme ohroziť priemysel, ktorý je spojený s automobilovou produkciou e, je to práve ten, toto obdobie, keď automobilový priemysel prežíva veľmi ťažké obdobie. A nie je to len otázka hluku, je to súbor ďalšieho súboru e, faktorov. Je to napríklad aj kvalita infraštruktúry, ktorá prispieva k hladine zvuku. Nemali by sme všetky chyby a všetky povinnosti zvalovať len na výrobcov automobilov. Mali by sme v tomto smere chcem poprosiť kolegov od socialistov, aby si, ktorí, ktorí veľmi pozorne sledujú problematiku zamestnávania, aby sme si uvedomili, že e, automobilový priemysel nesúvisí len s predajom e, automobilov. Súvisí to aj s celkovým počtom zamestnanosti a celkovým počtom pracovných príležitostí v Európe, ktorý je oveľa širší než len počet ľudí, ktorí pracujú v automobilkách práve teda táto, táto normatíva, ktorá je veľmi technická, veľmi špecifická, diskutovali sme o ňom veľmi intenzívne vo výbore, tak tam ide o postupnom znižovaní, o, o 51 na 61. Vidím, musím pripomenúť, že to prešlo len o jeden hlas je to veľmi nerealistické uberať sa touto cestou. Takže moja výzva je to, aby sa 51 zrušilo a aby sme sa vrátili k tej pôvodnej cifre 61. Ďakujem pekne. Na dve minúty má slovo pani Merkís. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Každý hlas sa počíta a tak to bude aj zajtra. Vždy to tak v Európskej únii je, pretože hluk je jedným z, zo závažných problémov. Videli sme to aj v tom, že viac než 50 tisíc infarktov je možné priamo korelovať s vysokou hladinou hluku. A to sa týka hlavne ľudí s nízkym príjmom, príjmam, prí, nízkymi príjmami, ktorí bývajú e, v husto osídlených oblastiach, blízko diálnic a tak ďalej. To sú tie najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov. A vždy si potom musíme položiť otázku, ako najlepšie postupovať ďalej. Ako môžeme vyriešiť problém, keď budeme riešiť tie symptómy. Všade v Európe boli za pomoci štrukturálnych fondov vystavané e, protihlukové bariéry. V niektorých krajinách sú tieto bariéry vystavené naozaj veľmi veľké, ale je o mnoho jednoduchšie začať riešiť zdroj toho hluku a to sú samotné vozidla. A nie je to ani také drahé. 60 eur sú náklady na jedno osobné vozidlo, 750 eur, čo sa týka nákladných vozidiel. 75. 75. Týka sa to inovácie, vytváranie nových pracovných miest. Ale chceme naozaj teraz dokázať aj svojimi činmi to, čo tu, o čom tu rozprávame. Pán komisár, mohli by ste o tom niečo povedať? To hodnotenie vplyvu veľmi jasne hovorí o tom, že nečakáte, že sa budú strácať nejaké pracovné miesta, ale naopak nové pracovné miesta vzniknú. Mohli by ste nám k tomu povedať čosi viac, prosím? Ak to urobíme správne, tak môžeme znížiť náklady, vytvoriť blahobyt e, naprieč Európou pre všetkých. Ďakujem pekne, dve minúty a slovo má pán Kramer. Ďakujem za slovo, pán predseda. Tento zákon to prejednávame už celý rok a dôvod, prečo to tak dlho trvá, a čudujem sa, že to ešte nikto nespomenul, trvá e, to tak dlho, pretože ten návrh komisie bol nekvalitný. Myslíme si, že ten návrh nesplňoval ani vlastné e, kritéria, ktoré komisia má. Mali sme tam prílohu 3, kde kategórie vozidel boli zastaralé, vychádzali z 80. rokov a parlament potom dostal úlohu tú prílohu e, opraviť. Museli sme nadefinovať e, kategórie vozidiel s hranicami decibelov a tak ďalej. Na to potrebujete odborníkov, fyzikov, tí, ktorí sú znali akustiky a tak ďalej, aby sme to mohli niečo také vytvoriť. Preto častokrát diskusie a rozpravy v parlamente neboli úplne logické, pretože keď sme chceli na niektorých, e, sme požadovali protichodné e, záležitosti. E, čítal som podklady sociálnych demokratov, pretože niektoré tiché vozidla môžu byť až príliš tiché. Takže ale napríklad, či má 66 decibelov spalovací motor alebo 66 decibelov elektrický mobil, mo, automobil je predsa úplne jedno. A tá ideológia, s ktorou sme to tu ale vytvárali, nakoniec vedla k tomu, že sa v tom rozdiel robil. A naozaj tam boli z ideologického hľadiska úplné hlubosti, pretože športové vozidlá e, predstavujú iba 1% e, všetkých vozidiel, takže vôbec sa na nich zamerať bolo nesprávne a nemyslím si, že by sme sa na to mali sústrediť. Žiaľ, nepodarilo sa nám tu e, dospieť ku kompromisu v zásadnej časti tohoto návrhu, ale dúfam, že zajtra dospejeme k zodpovednému rozhodnutiu. A mám tu na mysli pozmeňovací návrh číslo 62, ktorý je takým kompromisným návrhom medzi rôznymi predstavami, pretože len ak to odhlasujeme s výraznou väčšinou, tak budeme môcť v druhom čítaní byť dôveryhodným partnerom pre, s radou. Ďakujem pekne, 2,5 minúty, pani Hasi. Vážení kolegovia, dnes vo Fínsku v jedných eh, z najväčších novín, Sanivat, eh, bola uverejnená článok o tom, že viac než pol milióny Finov trpí eh, hlukom nad 55 decibelov a toto číslo sa v celej Európe zvyšuje. Takmer každá druhá, druhý človek v Európe trví, trpí vysokým hlukom vozidiel a jedným z následkov sú predčasné umrtia až 50 tisíc a 250 tisíc infarktov. Ďalej to môže mať vplyv aj na duševné zdravie. Napríklad spánková deprivácia e, súvisí dokonca aj s cukrovkou. A najjednoduchšie je znížiť e, hluk práve na tom mieste, kde vzniká, teda znižiť hluk vozidel. A to po nás európsky občania žiadajú. Nechcú platiť za nejaké protihlukové bariéry napríklad. Návrh komisie nie je príliš ambiciózny. Každé tretie osobný automobil a každé tretie úžitkové nákladné vozidlo dnes už splňa tie limity, ktoré sú nastavené v tento kompromisnom návrhu. E, výbor NV e, by e, tam niečo modifikoval, ale frakcia zelených môže prijať tak, že e, aby oslabujúci návrh správice neprešiel. Tie prínosy zníženia hluku vozidiel mnohokrát prevážia nad akýmikoľvek nákladmi. A chcem preto apelovať na kolegov, aby e, podporili ten kompromisný návrh z výboru NV a zvlášť podmenovací návrh 51. A chcem vás požiadať, aby ste podporili aj pozmeňovací návrh 67, zníženie o 2 decibely za 10 rokov. Som prekvapená, že e, skupina Európskej lavice, pravice, e, prišla s tým, čo prišla. Myslím si, že žiadnej inej frakcie by to neprešlo, zvlášť pravica, ktorá by chcela znížiť náklady pre z verejného sektoru. A chcem pripomenúť, že e, zdravotné dopady E, respektíve náklady na zdravotné náklady by sa znížili, ak sa nám podarí e, dosiahnuť tie výsledky v zlepšení zdraví ľudí. Určite bude to stať menej než e, nejaké protihlukové bariéry. Samozrejme je tu veľká lobby, ktorú podporuje pravica a Častokrát manažeri v tých veľkých firiem žijú ďaleko od toho hluku a sú to práve tí chudobní, ktorí trpia vysokým hlukom. Pán Baten. Táto správa navrhuje e, reguláciu zníženia e, hladiny hluku motorových vozidiel a ako všetky legislatívy bude obsahovať viac byrokracie a nákladov. Napríklad správa uvádza, že kvalita povrchu ciest môže byť riešenie problému možno, ale koľko to bude stať ju upraviť na základe súčasného stavu financií členských štátov. Otázka je, kde nájdu členské štáty peniaze, aby takúto obrovskú úlohu spravili. A ďalej je to, to má záväzné právne účinky v ďalších členských štátoch, keďže ide o nariadenie. Demokraticky zvolené národné vlády nemajú právo rozhodnúť, či to chcú aplikovať alebo nie. Nemajú žiadnu voľbu. Možno, že kontrola eh, je práve jedna z tých právomocí, ktorú David Cameron chce e, renegociovať e, spolo s ďalšími mnohými, ktoré už boli kompetenciami, ktoré boli odovzdané Európskej únie. A e, medzičasom bude musieť počúvať svojich pánov v Bruseli. Ďakujem pekne, pani Vils, dve minúty. Ďakujem pekne. Svetová zdravotnícká organizácia OSN uh, uvádza, e, skúmala dôsledky hluku na ľudí a výsledok je, že hluk po znečistení vzduchu je najhorší, má najhorší vplyv na ľudí. Takmer 210 miliónov ľudí v EÚ je e, vystavených e, hluku viac ako 55 decibelov, mnohé z toho aj v noci. Spôs- hluk spôsobuje poruchy spánku, srdcové problémy, i E, stres a problémy s učením u detí. Nemožno to podceniť, ale i malé zníženie hluku môže spôsobiť veľký účinok. A preto hraničné hodnoty, keďže od roku 92 sú nezmenené, teším sa, že komisia konečne predkladá návrh nariadenia. Výsledok vo výbore pre životné prostredie, e, by mal byť podržaný. Hraničné hodnoty sú stanovené tak, že niektoré vozidla už dnes ich splnia, avšak tieto hraničné hodnoty vstúpia do platnosti až o 7 rokov. Čiže je to dostatočná doba na to, aby všetci výrobcovia upravili svoje vozidla, keďže tá technika na to už dnes existuje. Legislatívny proces doposiaľ ukázal, že nové nariadenie uh, trpí masívnym nasadením lobbystov. Správa automobilového priemyslu e, bagatelizuje výsledky štúdí a kalkuluje sa len s nákladmi. Pozitívne vplyvy pre zdravie e, nie sú zahrnuté. Prečo? Prečo e, faktor inflácie nie je využitý pri tejto kalkulácii? Keď hovoríme o desaťročiach, výrobcovia chcú naďalej E, náklady dávať na spoločnosť a parlament sa musí zasadiť za to, aby e, príčiny znašali výrobcovia. Ďakujem. Pani Sosa Wagner, jedna. Pán, pán predsedajúci, ospravedlňujem, pán Sosa Wagner. Ďakujem pekne, pán predseda. Odkedy som tu v Európskom parlamentu, e, vediem malú krížovú výpravu proti hluku motoru motorov. A ide o to, že je to obť- že obťažuje ľudí a ľudí týmto spôsobom uh, trpia. Na základe mojich informácií od inžinierov, špecialistov, technicky je možné pre výrobcov motorov zneuži- z, z hladinu hluku znížiť. Je mi veľmi ľúto, že túto obavu, ktorú mám, že táto obava nie je dostatočne e, odzrkadlená v legislatíve a pokiaľ ide o to, čo a v tom, čo navrhuje komisia a schváluje tento parlament. Ďakujem pekne, ďakujem. A teraz na dve minúty pán Zeber. Ďakujem pekne. Myslím si, že je zrejme, že a bez pochyb, že hluk je problémom, environmentálnym problémom i problémom, ktorý spôsobuje zdravotné problémy a nastal čas, aby sme konali. Posledná revízia smernice už sa udiala veľmi dávno. Pre nás je dôležité, aby sme vnímali celkový tento problém a aby sme e, vnímali celú stratégiu a nesústredovali sa len na motory a na časti e, zníženia hluku motorov. Musíme sa pozrieť i na povrchy ciest, i na pneumatiky a podobne. Musíme skúmať e, celý tento systém. Musíme tiež zohľadniť e, pri diskusii o tomto e, nariadení to, že každé jedno vozidlo musí splňať tieto, tieto nariadenia, ani ako je to pri CO2. Čiže to znamená, že náklady treba mať na pamäti a vyžadovať také predpisy, aby a, tie ťažké vozidla, tie samozrejme budú i a, drahšie. To musíme špecificky a, e, zohľadniť. Čo nás trošku, čo sa nám nepáči, na návrh komisie je tá príloha číslo 3. E, preto aj trval legislatívny proces tak dlho, pretože muselo dojsť s tým korekciám, v návrhu, pozmeňujúceho návrhu 61 e, sme sa snažili urobiť správne rozdelenie na základe realistických hodnôt. Zdá sa, že i tu v tomto parlamente je jasné, že e, elektrické vozidla musia byť ošetrené špecifickým spôsobom. Je dôležité tu nájsť správnu ochranu. Ďakujem veľmi pekne. A teraz na dve minúty pani Grote. Pán Grote pán predseda, máme na stole návrh od komisie, nie od e, komisára pre zdravotníctvo alebo životné prostredie, ale od komisára pre priemysel. A keď sa pozrieme na prepad automobilového priemyslu, e, tak si musím, musím sa nad tým trošku čudovať. Myslím si, že je to rozumný návrh, na základe ktorého by sme mali nájsť kompromis. Len ma hnevá, že, sa, že máme prvé čítanie a čas na prípravu nespôsobilo to, že sme boli pomalí, ale e, celé to konanie, celý ten proces sa predlžil e, veľmi výrazne a e, preto to dlhšie trvalo. Každý človek má len raz jedno zdravie a musíme to skutočne rešpektovať a preto nesmieme E, spôsobovať ohrozenie. Sú to i mesta, obce v členských štátoch, ktoré majú svoju zodpovednosť a musíme sa venovať tomu, čo v našich kompetenciách skutočne je. A tu si myslím, vo výbore pre životné prostredie sme e, urobili dobré rozhodnutie a sme, milé kolegyne, kolegovia, na začiatku rokovaní. Častokrát Eh, sa hovorí o tom, čo sa schvaluje na prvom čítaní. Máme teraz 60, dohodli sme sa na 60 až 70 percentách. A teraz si musíme položiť otázku pri takýchto otázkach, ktoré majú zásadný vplyv na zdravie, ale i na priemysel, či by sme si nemali ešte viac času dať. Eh, mať riadne druhé čítanie, aby čo najviac ľudí mohlo participovať na tejto diskusii i mimo parlamentu a aby mohli si vytvoriť názor. Pri prvom čítaní sa to nedeje. Túto išlo pomerne rýchlo a v každom prípade e, navrhujem, aby sme minimálne e, stanovili istú červenú čiaru pri návrhu komisie. Ďakujem. Na jednu minútu má slovo pán Menders, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán komisár. Doprava, auta, hluk, to všetko vedie k veľkej miere eh, nových pracovných príležitostí, ale aj k eh, znečisteniu, či už ale aj eh, znečisteniu ovzdušia. Znečistenie musíme znižovať, ale dokážeme to len, ak budeme spolupracovať s priemyslom. Musíme zabezpečiť, že to budeme robiť spoločne vláda sama o sebe nemôže prebrať všetky náklady za e, toto znečistenie. Z, daní, z, z, daňových poplatní, z peniaz daňových poplatníkov staviame e, zvukové bariéry a robíme všetko ostatné. Ale aj priemysel musí e, zaplatiť časť tohto účtu, musí sa postaviť k tomu zodpovedne a myslím si, že ten kompromis, ktorý sme dosiahli na pôde výboru NV je naozaj veľmi dobrá cesta vpred a pevne verím, že tá istá testovacia metóda bude používaná v rámci celej Európy a ako to aj hovoril pán Kramer, sme predložili pozmeňujúci návrh, ktorý by mal tento aspekt zahrnúť. Rovnako chceme zabezpečiť, aby sme mali lepšiu mieru konkurencieschopnosti, aby európsky automobilový priemysel takýmto spôsobom získal, e, získal konkurenčnú výhodu. A ak to majú získať, tak na to sa musíme práve sústrediť. Ďakujem pekne, slovo má pán Eichhout na dve minúty. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Toto je naozaj štandardná diskusia identifikujeme tému, napríklad z hladiny hluku a chceme urobiť niečo, aby sme to znížili. Európa musí urobiť toto, chceme zabezpečiť rovnakú, eh, rovnaké podmienky pre všetkých výrobcov v Európe. Ale ak naozaj niečo chceme spraviť, tak eh, konzervatívci si myslia, že to je vždy drahé pre tých výrobcov. Nemôžeme to urobiť teraz, odložme, to je kríza. Ale samozrejme, že je kríza. Teraz zrazu hovoria, že musíme byť opatrní, postupujeme pomaly a a argumentujú sa peniazmi daných poplatníkov, ktoré sú vynakladané na hlukové bariéry a ďalšie veci. Ale čo star- zdravotná starostlivosť? Aj na zdravotnú starostlivosť vynakladané peniaze. A čo s tým spraví priemysel? Inovácie sú naozaj veľmi dôležité, malo by im to pomôcť v oblasti získania konkurenčnej výhody. O tom ale nehovoríme, hovoríme o návrhu komisie, ktorý sa zdá byť extrémne ambiciozný, aspoň tak nám bolo povedané. Tak tomu naozaj môže byť, ale rozhodne to nebude viesť ku kolapsu automobilového priemyslu. Prosím vás, odkiaľ tieto príbehy pochádzajú? Kto, kto s tým prišiel? Kto to vymýšľa? Veď to je úplne nezmysel. Je to úplne absurdné. Toto je jednoducho návrh, ktorý je jasný, čitateľný, matateľný, je dosiahnutelný, dokáže zabezpečiť lepšie zdravie pre spotrebiteľov, pre všetkých ľudí a, a môžu z toho benefitovať aj výrobcovia. O tomto hovoríme. To je na stole. Je to situácia, ktorá prospeje všetkým. Pozmeňujúci návrh 61 to chce celé len poškodiť. Nie. Trvajme na tom pôvodnom znení od výboru Envy a prestaňme distribuovať tieto absurdné príbehy, ktoré hovoria o kolapse e, automobilového priemyslu. Tento priemysel je veľmi konkurencieschopný, má sa dobre až až. Ľudia si myslia, že sa stratí zo dňa na deň. Tak tí ľudia, ktorí tomu veria, si neveria v inovácie. Ďakujem pekne slovom na pani Groset na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Jednoznačne musíme nájsť nejakú spravodlivú rovnováhu medzi tým, či viac rešpektovať zdravie ľudí, alebo na druhej strane podporovať konkurencieschopnosť nášho automobilového priemyslu. V tejto správe je istý problém a súvisí s prílohou 3 ehm, a s tým prahom, ktorú navrhla pani, ktorý navrhla pani Merkis. Mne sa nezdá, že by to súviselo alebo bolo v súlade s, nejakými, s nejakou vedeckou alebo technickou logikou. Keď hovoríme o tichom motore, tak musíme zobrať do úvahy aj samotný pohyb vozidla, kontakt so zemou, s, s vozovkou, um, ehm, zvuk, e, teda zvuk, ktorý vydávajú pneumatiky pri valivom pohybe. Samozrejme, bolo by oveľa lepšie, ak by sme mohli poprosiť e, výrobcov, aby dokázali postupne napredovať vo všetkých oblastiach vrátane znižovania hluku, ale nezadúsme ich tým, že ich budeme príliš rýchlo zavezovať nejakými prahmi, ktoré v súčasnosti nekorešpondujú s niečím, čo je technicky dosiahnutelné. No a čo sa týka, čo sa týka pneumatik, samozrejme, tieto testy by sa nemali robiť na nových pneumatikách, ale mali by sme ich robiť v rámci reálnych podmienok prepravy v rámci ktorých je už behuň e, pneumatiky do istej miery zjazdený. Takže sme proti pozmeňujúcemu návrhu 69 aj 51. Máme pocit, že toto zachádza priďaleko. Je naozaj veľmi dôležité e, v tomto smere, aby sme aby sme v tomto zložitom hospodárskom období naplnili eh, naše sluby občanom a síce, aby sme našli správny kompromis medzi napredovaním pri ochrane zdravia a zároveň zachovali konkurencieschopnosť našich firiem. Ďakujem pekne. Ďalej má slovo pán Pirillo. Nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, akustický hluk alebo kontaminácia hlukom a jej dopady na ľudské zdravie nemôžu byť podceňované. A to je práve dôvod, prečo chceme znižovať hladiny hluku, ktoré emitujú vozidlá, ako sa to nachádza aj v návrhu tejto správy. Hospodárske hospodárska kríza si vyžaduje, aby e, sa prispôsobovali aj výrobcovia aut a teraz e, by mali aj zodpovedať sa a prispôsobovať sa novým normám. Tieto parametry, ktoré sú, e, ktoré sú uvedené v prílohe 3, nie sú realistické a to v technologickom, ale aj časovom koncepte. Mali by sme sa vyhnúť tomu, aby sme tento sektor preťažili regulatívou som za to, aby sme zahrnuli alebo schválili ten návrh APAS, ktorý by mal najmä e, zabezpečiť ochranu ohrozeným skupinám obyvateľstva, ako sú malé deti a slepci. Ale mali by sme to najmä teda zaviesť pre e, elektronické vozidla, ktoré majú veľmi nízku hladinu hluku. Pani Savisa Tomas, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci, vážení kolegovia. Obmedzovanie a limitovanie hladiny hluku e, si vyslúžilo veľkú mieru pozornosti zo strany výrobcov tak ľahkých užitkových ako aj ťažkých užitkových vozidiel. Dovolte mi počerknúť niekoľko problémov. V prípade ťažkých užitkových vozidiel je kategorizácia. Komisia ponúkla dve, dve kategórie, ale je to postačujúce? Musíme zobrať do úvahy, odkiaľ a kam tieto vozidla smerujú, čo prevážajú. Musíme to koordinovať aj s, celkovo s logistickými firmami, ktoré pôsobia v tomto sektore. No ale by sme vytvoriť, e, vytvoriť tri e, tri kategórie do 180, od 180 e, do 150 a, a pod 150. To im malo zabezpečiť a hladký prechod veľkých objemov tovarov. Zároveň by sme mali zvážiť rovnaký prístup e, pre e, autobusy, ktoré prepravujú ľudí aj tu treba citlivejšiu kategorizáciu. Veľmi citlivo treba zvážiť aj implementáciu a rozlišné hladiny hluku. Nezabúdajme na to, že výrobcovia by mali mať možnosť byť v súlade s týmito podmienkami a splniť tie termíny, ktoré sú tu vytýčené. Naše úsilie musí byť také, aby sme konali ruka v ruke s tým, ako má efektívne fungovať aj sektor dopravy. Ďakujem pekne a na dve minúty má slovo pani Morkunajte Mikulenine. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Myslím si, že počas, tento, počas tejto neskorej nočnej hodiny asi najlepšie diskutovať o tejto téme. Čím menej hluku, tým lepší spánok. Chcem upriamiť vašu pozornosť na dve témy v tomto dokumente. Prvá súvisí eh, s MIOT testami, ktoré majú vykonávať členské štáty na európskej úrovni bolo, regulovanie, bolo testovanie hluku regulované už istý čas. Máme tu e, komplexnú databázu schvalovaných typov, ktoré obsahujú jednotlivé e, typy a zníženia emisí, ale e, inštitúcie niektorých členských štátov nevyužívajú tieto dáta pri MOT testoch ale skôr vypočítavajú hladiny hluku na základe e, parametrov motora. Takáto metóda je už zastaraná a realita poukazuje na to, že tieto autá sú ešte stále na našich vozovkách a hluk, ktorý vydávajú, je škodlivý pre naše zdravie. Samozrejme, v prípade použitých e, vozidiel by sme mali zobrať do úvahy aj e, vek tohoto vozidla. a nemali by sme povoliť žiadne odchylky od tých pravidel, ktoré vytvorili európske pravidlá. Ďalším aspekt je negatívny dopad e, za základného cieľu tohoto dokumentu, ktorý máme pred sebou, a síce zníženie hladiny hluku vozidiel. Bolo už povedané viac ako raz a opätovne to opakujem, že e, neexistencia hluku z elektronických vozidiel ohrozuje životy e, malých detí a e, zrakovo postihnutých občanov. Je práve preto dôležité, aby mali jasne rozoznateľný a pochopiteľný akustický varovný systém. Pani Westlund. Treba si uvedomiť, že hľúk je naozaj veľký problém, ktorý ohrozuje zdravie. A, a netýka, nesúvisí to len s automobilmi a s parametrami e, vozidiel. Treba si uvedomiť, že tento problém a tieto opatrenia e, budú stáť veľké peniaze. Častokrát to bude stať veľmi veľké peniaze implementácia týchto opatrení. Musíme si uvedomiť, že automobilový priemysel prechádza veľmi ťažkým obdobím, to všetci veľmi dobre vieme a vieme, že to je veľmi kľúčový a citlivý moment. Mali by sme, očakávame, že od, že od nich, že budú uh, eh, angažovať nové technológie, ktoré emitujú, emitujú menej oxidu uhličitého. Uh, zároveň si musíme uvedomiť, že najmä v prípade ťažkých vozidiel je to častokrát veľmi e, ťažká e, premena na vozidlách, ktoré budú vydávať menej hluku. Celý tento návrh mal zobrať do úvahy špecifické charaktery tohoto sektora. Ďakujem pekne. Na minútu má slovo pán Perejdo Rodríguez. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Keď schvalujeme túto správu, mali by sme si uvedomiť, že je nevyhnutné si priznať, že politika boja proti akustickej kontaminácie ehm, spadá do komunitárneho portfólia. Práve v tomto smere sme e, diskutovali aj o správe o hluku, ktoré imitujú lietadla a aký dopad to má na kvalitu zdravia. Sme, pri prílež- sme pred príležitosťou urobiť veľký krok vpred. Máme pred sebou e, veľmi dobrý návrh, ktorý nám predkladá komisia vrátane pôvodného návrhu prílohy 3. Je to veľmi ambiciózny návrh a treba povedať, že e, priemysel by mal zvážiť to, že to je veľmi dobré východisko preto, aby sme dokázali nájsť nevyhnutú rovnováhu, ehm, tak aby sme vytvorili efektívnu a schváliteľnú správu v rámci možnosti tohoto parlamentu parlamentu. Treba si uvedomiť, že e, tie argumenty, ktoré sa nachádzajú v tejto správe, sú veľmi vážne. A keď sa pozrieme na dopadovú analýzu komisie, e, tak vidíme, že tu naozaj je veľmi jasne pomenované to, že tu neexistuje nejaký e, vážny dopad na počty pracovných príležitostí. To nejakým spôsobom neohrozí. Hovoríme o akustickom dopade a akustických emisiách, nie o skleníkových plynoch. Ďakujem pekne na minútu pani Van Nech sa páči collega's het overgrote deel <clears throat> van de bevolking in europa woont vandaag. ďakujem pekne väčšina európskeho obyvateľstva už dnes žije v mestách a tento, bude ich stále viac. Je treba nájsť riešenie, čo sa týka plánovania priestoru, klímy a tak ďalej, ale je treba riešiť tie problémy, ktoré v tých mestách existujú a jeden z tých existujúcich problémov je práve hlukové zaťažetie. V Antwerpách, kde žijem, z jednej z najnovších štúdií vyplýva, že približne 50 hluku e, znečistenia je, ide na vrúb hluku. A musíme toto naozaj riešiť a vziať za to zodpovednosť. Takže 50 ľudí cíti, že ich hluk ohrozuje. A je treba neschovávať sa ďalej za tie fakty, ale rieši to. Samozrejme, je treba obnovovať asfalt a povrch vozoviek, je treba vytvárať protihlukové e, bariéry, ale musíme v prvom rade prezieť našu zodpovednosť a plniť si povinnosti. A tou prvou je absolútne podporiť návrh tohoto výboru, pretože bol veľmi tvrdo vybojovaný a je treba ten kompromis podporiť. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, počúval som všetkých, ktorí dnes vystúpili a myslím si, že ten návrh je pomerne umiernený. Nezabudeme na to, že vozidla môžu mať až 80 decibelov, teda tá ich hluková hladina, a ak sa to zníži o pár decibelov, tak to neohrozí ten automobilový priemysel. Pretože ak tie e, opatrenia proti hlukové na vozidla budú niečo stať, sta- potom menej budeme musieť e, vynakladať na tie protihlukové bariéry. A ďalej, znižovanie hluku teda aj užitkových nákladných e, vozidiel, o tom sa píše v prílohe 3 a myslím si, že to nie je to najlepšie z navrhovaných riešení. Návrh komisie, ten pôvodný návrh komisie v prílohe 3 bol lepší keďže by to zlepšilo konkurencieschopnosť automobilového priemyslu, pretože jeho výsledkom by boli lepšie vozidlá pre nás a zdravie našich občanov. Tým sme ukončili prvé kolo. Pani Basesku teraz eh, v Eye. Zvuk v doprave je jedným z najviac znečistujúcich faktorov. Je zodpovedný za kardiovaskulárne choroby, nespavosť. Môže predložená expozícia, e, teda vystavenie hluku, je zodpovedné naozaj za tieto problémy. A preto je našou povinnosťou bojovať proti negatívnym efektom a negatívnym dopaktom, dopadom znečistenia, hlukového znečistenia. Rumunsko sa zaujíma o navrhované zmeny pretože Dačia, ktorú vlastne dnes Renault, sa stala veľkým e, významným výrobcom v Európe v rámci toho vývoja za posledné roky. Ale znižovanie hluku, myslím sa, netýka iba vozidel, pretože kvalita e, komunikácií veľmi úzko súvisí s hladinou hluku, ktoré vozidlá produkujú. Myslím si, že výrobci potrebujú jasné a transparentné inštrukcie ohľadne

Ďakujem pekne a teraz je čas na ukončujúce záverečné vystúpenia pána komisára Tajaniho. Konkrétne včera večer eh, som si uvedomil, ako je veľmi dôležité, aby komisia aj ja, eh, ktorý mám na starosti práve oblasť priemyselnej politiky, aby sme eh, konali smerom k podporeniu modernej, konkurencieschopnej obnovy priemyslu v Európe. Urobili sme veľmi jednoznačné rozhodnutie. Ale priemyselná politika, ktorú vidím pred sebou ja, by mala pomôcť vytvoriť akýsi, akúsi priemyselnú sieť, ktorá bude odlišná od toho, akým bol priemysel v 80. a 90. rokoch Mala by to byť moderná, konkurencieschopná a, a zelená, a, zelená oblasť priemyslu a takýmto spôsobom bude podporovať aj naše vlastné záväzky v boji proti klimatickým zmenám. Mala by to byť oblasť, kde sa budú spájať priemyselné politiky s politikou ochrany životného prostredia a ochrany zdravia. A tieto budú spoločne pracovať na dosiahnutí jedného cieľa a síce zlepšenia životných podmienok našich občanov. Práve preto vás môžem uistiť, pani Grostet a pán Tatarela, že môj návrh rozhodne nie je e, o tom, že by sme bojovali proti priemyslu. Rozhodne nie je proti automobilkám ktorý v dokumente o reindustrializácii Európy predstavuje jeden z kľúčových sektorov. My myslíme na, hovoríme o zelených autách, autách, autách, ktoré majú nižšiu mieru znečistenia nielen z oblasti CO2 emisí, ale aj oblasti hluku. No a návrh nariadenia e, komisie je návrh, ktorý sa snaží e, spojiť tieto odlišné a častokrát protichodné záujmy, ochranu e, automobilového priemyslu, životného prostredia, ale to nie je nejaký extremistický návrh. Je to návrh, ktorý sa snaží spojiť tieto záujmy, aby sme vytvorili modernú a konkurencieschopnú politiku a zároveň ochránili životné prostredie a teda aj zdravie občanov. Myslím si, že môžeme naďalej pokračovať eh, mm, v tomto duchu a v týchto intenciách. Ja rozhodne nie som proti eh, tomu, aby sme eh, konkrétne zavreli všetky alternatívy pre ďalšie zlepšenie tohto textu. Áno, chceme tento text zlepšiť. Nie som proti niektorým konkrétnym návrhom Viem, že počas diskusie, ktorá predchádzala tomuto hlasovaniu, sme boli vždy pripravení pracovať spoločne na tom, aby text nového nariadenia mohol byť tak dobrý, ako len možné. Mnoho e, z tých vecí, ktoré sme my vyžadovali pre niektoré vozidlá, už e, dnes platí, už sa dnes uplatňujú, najmä v tom smere, že už mnohé automobilky konajú v súlade s tými požiadavkami, ktoré sme my vytýčili Samozrejme, že, bude oveľa, že to bude oveľa komplikovanejšie pre tých, eh, ktorí sa musia posunúť do druhej fázy tam to bude náročnejšie, ale ja si myslím, že tu máme dostatok času na to, aby sa priemysel eh, s týmto mohol vysporiadať, aby sa dokázal aj popasovať s týmito výzvami. Čo sa týka pracovných príležitostí, ja nie som presvedčený, že um, toto nariadenie môže ohroziť situáciu. Práve naopak, dlhodobo vďaka zeleným autám dokážeme vytvoriť eh, lepšiu, konkurencieschopnejšiu pozíciu pre náš automobilový priemysel. A práve preto som presvedčený, že tento návrh nariadenia je dobre vyvážený. A dovolte mi ešte raz potvrdiť svoju pripravenosť spolupracovať počas najbližších niekoľkých mesiacov, kým sa toto neschváli radou, aby sme zabezpečili to, že nakoniec budeme mať v ruke skutočne vyvážený text, ktorý bude v záujme našich občanov, pretože sme jednoznačne presvedčení v silu trhu, veríme v priemysel, a tieto nástroje chcem povedať, ako v konečnom svojom cieli, v konečnom svojom um, zameraní by mali nám pomôcť budovať aj sociálnu politiku a teda umožniť občanom, aby žili lepšie, aby sme lepšie chránili ich zdravie a zároveň aj hospodárske podmienky a nášho priemyslu. Chcem poďakovať parlamentu, ehm, tí, ktorí mi povedali, že návrh komisie je príliš ambiciozný. Tak eh, včera večer v rámci diskusie o iných témach E, boli ľudia, ktorí vystihovali, e, vyzdvihovali komisiu za veľmi ambiciozne návrhy. A mal som pocit, že prepojenia medzi týmto parlamentom a Európskou komisiou sú naďalej veľmi silné. Ďakujem pekne. Dovolte mi dať slovo poslednému dnešnému rečníkovi, pánovi Ouskému. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som poďakoval všetkým rečníkom za ich vystúpenia Diskusia ma neprekvapila, v podstate kopírovala to, čo som zažil počas diskusiách o tejto téme na výbore. Nebudem reagovať na jednotlivých rečníkov, len by som chcel povedať, že celá táto legislatíva trpí tým, že akustika a hlučnosť sú veľmi odborné témy. I teraz v tomto poslednom vystúpení bolo povedaných niekoľko vecí, ktoré, ktoré by eh, eh, na ktorým by sa z odborného hľadiska fyzici skôr drobne pousmiali. Je však ťažké pracovať s číslami, keď neviem, čo znamená zniženie o 3 dB, keď sa nám zdá, že 1 dB naviac nemôže e, predstavovať žiadnu námahu. Len by som rád zareagoval na opakované výroky z ďalšej strany, inej strany spektra, že pravica hrozí e, tým, že e, dojde k likvidácii automobilového priemyslu po prijatí tejto správy. Toto nebolo povedané. Nik z pravého spektra nepoužil takýto výrok. Napriek tomu e, druhá strana politického spektra stále na to poukazuje. Kolegovia, buďme korektní voči sebe a rád by som na záver povedal, že Neustále sa opakuje výrok, že ambiciozná legislatíva môže pomôcť vytvárať pracovné miesta. To je kliše, ktoré som počul pri našej práci na legislatíve o emisiách CO2 veľmi často. Tiež to spomenul pán komisár. Ja by som mám takú otázku jedovatú. E, koľko miest vytvorila naša legislatíva v automobilovom priemysle. Keď sa pozrieme na štatistiky európskeho automobilového priemyslu, tak vieme, že tieto pracovné miesta žiaľ neustále klesajú, minimálne u nás v Európe. Takže toľko len k uvedeniu korektných informácií. Na záver chcem povedať len to, že hluk samozrejme škodí, všetci súhlasíme s tým, že je treba s tým niečo urobiť a snažme sa, aby výstup z tohto parlamentu bol čo najbližšie k predstavám rady a tiež, aby sa podobalo predstavám komisie. Ja sa o to budem naďalej snažiť. Ďakujem. Ďakujem, dámy a páni. E, zajtra bude schôdza pokračovať 6. od 9. do 14. a po obede od 15. do 22.